robiť s implementáciou jadrovej dohody. My sme presvedčení do dip- diplomatickou aj bezpečnostnou hodnotou tejto dohody a nie je žiadnym tajomstvom, že zachovanie tejto dohody je čoraz zložitejšie a, na, a ťažšie. A dnes musím oznámiť, že budeme mať spoločnú komisiu s Iránom 6. decembra a bude to vystúpenie, ktoré bude garantovať vysoký predstaviteľ a koordinátor Európskej komisie pre túto oblasť. Zatiaľ bolo veľmi ťažké udržať jednotu nielen na európskej strane, ale aj na strane, zo strany všetkých účastníkov jadrovej dohody, ktorí ešte v tej dohode zostali. Ja som presvedčená, že táto jednota je kľúčovým elementom k zachovaniu dohody pred niekoľkými týždňami sme sa dohodli, že túto dohodu musíme zachovať a musím povedať, že ja želám svojmu nástupcovi všetko najlepšie a verím, že sa e, zhostí e, tejto ťažkej úlohy. A po tretie, ale nie po, v posledný bod, Libanon a protesty v Libanone viedli k rezignácii premiéra. Libanon je jedinečným partnerom EÚ, má k našim e, krajinám veľmi blízko. E, v Libanone občania žiadajú dobrú správu, dobrú správu a dobrú správu, dobrú administratívu a to bez akýchkoľvek stranických rozdielov. Je dôležité riešiť požiadavky libanonských obyvateľov a rovnako je dôležité zachrániť stabilitu krajiny, ktorú e, táto krajina dosiahla to si všetko vyžaduje vytvorenie fungujúcej vlády, nastoliť ekonomickú stabilitu a implementovať účinné reformy v oblasti správy a korupcie. V súlade s očakávaniami libanonského ľudu tieto e, okamihy sa stali príležitosťou k tomu, aby boli spustené reformy, ktoré táto krajina potrebuje a zároveň, aby bola zachovaná stabilita ešte doplním niečo, čo nie je špecifické v našom kalendári, ale je to v pozadí. Nezabúdajme, že celý blízky e, východ je veľmi kreským miestom. nezabúdajme na Sýriu. V Sýrii ešte situácia nie je vyriešená, práve naopak. Na severovýchode Sýrie sa situácia zhoršila. Znovu len po niekoľkých týždňoch sa otvoril nový front na severovýchode zo strany Turecka. A to napätie je tam zatiaľ stále veľké a to vyvoláva ešte väčší tlak na tento región aj mimo neho a treba sa snažiť túto situáciu upokojiť a nájsť udržateľné riešenie. My sme sa snažili hľadať e, multilaterálne riešenia všetkých kríz v regióne. Usilovne sme spolupracovali s našimi partnermi v Libanone, v Iráne aj v Iraku, aby sa režimy stabilizovali, aby tam prišli investície, aby hospodársky raz zodpovedal agente, ale každá z týchto krajín si bude musieť nájsť svoju vlastnú cestu, nikto to nemôže urobiť za ne a som presvedčená, že Európska únia ich bude aj naďalej podporovať. Je to jeden z našich najbližších regiónov, je to spoločný región a je potrebné, aby to bol spoľahlivý e, partner v tejto oblasti Blízkeho východu. Ďakujem, ďakujem pani Mogherini, hovorí pán predsedajúci. V mene skupiny EPP slovo dostáva pán Štefanec na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Počuli sme o nedávnych demonstráciách a postaní v Iráne tieto protesty, ktoré trvajú viac ako 11 dní, sa uskutočnili vo všetkých 31 provinciách Iránu a v 176 mestách. Hlavná opozičná strana oznámila, že počet zabitých poča, počas povstania je viac ako 450, avšak počet úmrtí môže byť oveľa vyšší. Mená viac ako 150 mladých mužov a žien, ktorí boli brutálne zavraždení, iránskymi bezpečnostnými zložkami už boli eh, zverejnené. Toto je skutočne smutné. Na tomto eh, zozname je tiež aj 14-ročný Fantaj Stahány a v jej prípade, eh, že im povedal jej, jej, jej rodičom, že keďže bola len dieťa, tak nebudú žiadať o nich náklady na náboje. Nuž, vláda prezidenta Ruhanieho, ktorá sa označuje za umiernenú, rýchlo odstavila internet, aby sa novinky a videá nešírili internetom. Vláda tiež odmieta odovzdať tela tých, ktorí boli zabití rodinám a zabraňuje e, pohrebom. Ja som veľmi znepokojený osudom a zaobchádzaním z viac ako 10 tisíc zadržaných niektorí z vrcholných predstaviteľov naznačili, že niektorí z tých, ktorí boli e, zatknutí, budú popravení, popravený dokonca aj verejným e, obesením. Hlavne sa zameriavajú e, na PMOI, e, ktorú režim obvinuje sa povstania. Zločiny iránskeho režimu sú zločiny proti ľudskosti. My nemôžeme brániť ľuďom, aby bojovali za svoje práva a aby boli za to mučení a zamlčia, umlčiavaní. Pani Rajavi, e, opo- líderka opozície, požiadala o fact-finding mission do Iránu a že lídry režimu musia e, čeliť spravodlivosti za spáchanie trest, e, zločinov proti ľudskosti. My v Európskom parlamente musíme byť na strane obyvateľov Iránu a ja vyžívam nového vysokého predstaviteľa, aby urobil to isté tým, že ukončí súčasnú politiku, pretože podľa môjho hľadiska súčasná politika zlyhala a len poškodí dôveryhodnosť Európy nielen medzi obyvateľmi Iránu, ale aj medzi obyvateľmi celosvetovo. Ľudia nás sledujú a čakáme na, čakajú na naše kroky. Ja som presvedčený o tom, že Európska únia by mala konať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne v mene socialistov a demokratov dostala slovo pani Santos na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Sme svedkami obdobia, ktoré je poznačené sociál- sociálnymi hnutiami, politickými protestami, ktoré sú také komplexné ako ich povaha a také nepredvídateľné ako ich závery. Neumožňujú žiadnu generalizáciu ani zovšeobecňovanie. Napriek tomu môžeme identifikovať úroveň chudoby, nedostatok e, ľudských podmienok pre tých najmladších. Korupcia a nedostatok dôvery v politickú moc viedli k veľkému sociálnemu napätiu. A potom dochádza k protestom v Iraku, Iráne a Libanone. Sú poznačené veľkými internými krčmi, ktoré sú často e, napájané e, zvonka. Ale nemôžeme jednoducho odsudzovať a nemôžeme byť ľahostajní k tomuto násiliu. V Libanone násilie a represívne násilie proti manifestujúcim a proti identifikovaným skupinám nemôže byť ďalej tolerovaná. V Iréne e, represie voči e, mierovým protestom e, proti zdraženiu pohonných môd a zastaveniu internetu spôsobili už viac ako 100 mŕtvych a E, vyvolali radikálne požiadavky e, aplikovaniu e, trestu smrti a toto je táto, toto násilie je nepriateľné, je potrebné hľadať možnosti dialógu, to je jediné možné riešenie. V Iraku posledné udalosti ukázali, že si vyžadujú od Európskej únie istú odpoveď a je potrebné i hneď pozastaviť poskytovanie technológií, ktoré by mohli byť používané na porušovanie ľudských práv. Ďakujem. V mene skupiny Renew slovo dostáva pani Geta na dve minúty. Oh, mister. Sorry. Pán Geta. E, v Bagdade došlo k stovkám úmrtí a táto tragédia je vlastne akým si znakom zrodenia sa nového Blízkeho východu, ktorého sme svetkami. Zoberme si manifestácie v Bagdade a v Bejrúte. Neboli tam ani šíti, ani saniti, boli tam Libanončania, Iračania, občania týchto krajín, ktoré ruka v ruke protestovali proti zhoršovaniu sa životných podmienok, e, šírke korupcie a zrúteniu sa verejných služieb. Nikto nemohol uveriť, že tieto hranice, e, e, etnické hranice boli prekonané a tieto krajiny, ktoré sú bývalými, kol, e, bývalými kolóniami, sa konečne stali národnými štátmi. To je veľký zlom v posledných mesiacoch. V Iráne prebiehajú ťažkosti, Hizbalah boje proti islamskému štátu a všetky šiitské spoločenstva odsudzujú e, opatrenia iránskej vlády. E, Irán aj Irak sú proti protektorátu, ktoré, ktorý chce presadiť Irán a samotní Iránčania protestujú proti narastu cien a proti teokracii, ktorá tam vládne. Viac ako pred 20 rokmi začal upadať, e, tento, táto moc začala upadať do kríz a tie krízy sa čoraz prehlbujú. E, riešenie pre Blízky východ by mohlo zmeniť všetko, keby došlo, e, pretože sa tam sa rovnováha každý mesiac mení a viac ako kedykoľvek predtým je potrebné byť slepým a hluchým, aby E, sme našu úniu na medzinárodnej scéne nezosmiešňovali a aby sme jej dali naozaj všetky nástroje, ktoré jej ako mocnosti patria. Ďakujem, pán Gueta. A ospravedlňujem sa ďalším rečníkom je pani Neumann v mene skupiny Zelených a, a ale na 3 minúty, nech sa páči. 30 years ago, people went to the streets in Europe Vážení kolegovia a ľudia vyšli do ulic eh, za slobodu a demokraciu. Neboli eh, organizovaní, ale eh, chceli presadiť svoje požiadavky. Volali, my sme národ mm, a vtedy sme boli takí veľmi šťastní z e, úspešných e, demonstrácií, ktorí sa zdalo zvrátili tú situáciu k lepšiemu, ale odtedy boli zase v mnohých krajinách demonstrácie, v mnohých krajinách, e, v mnohých štátoch Magrebu, v Alžírsku, Egypte, v Libanone, kde odstúpil premiér a stále, stáli lídry, ale sa pridržiavajú moci v Iraku tu bolo zavraždený mnoho ľudí a Irak sa stal, sa bol prezentovaný v médiách a my pri všetkých týchto, pri všetkých týchto podujatiach za tým všetkým stoja ľudia, e, chcú, ktorí protestujú proti utlačaniu za, utlačaniu za demokraciu. Niečo však je nové, mnohým je to už pomaly jedno, čo, čo tvorí hranice hovoria, že my sme všetci Iračania. Toto vykrikujú na bagradských uliciach a toto sa zdá, že e, e, tú stávajúcu moc toto ruší e, matka skončila v, v, vo vezení, pretože zverejnila na Twittery, ako niekto zranil dieťa. Po predávači kvetov, e, na nich sa strieľa. Európska únia mala pred 30, e, teraz oslavovala 30 rokov e, za matovú revolúciu, ale mlčí v Iraku, tam sme mali, tam sme poslali humanitárnu pomoc, mali sme tam podporné projekty, mali sme tam určitú úlohu, ktorá mala slúžiť na zabezpečenie e, bezpečnosti a reformy máme. E, potom e, teraz vidíme, že sa strieľa na lekárov, ktorí sa snažia ošetriť zranených a mnohí demonstranti sa potlačajú. V Iraku chcú znova zaviesť nejakú zmiešaninu Iraku a Spojených štátov. Demonstranti nás volajú, aby sme vyplnila, vyplnili to vákum, ktorý tam vzniklo, aby sme viedli dialog, aby sme zabránili streľbe aby sme e, zabezpečili e, skutočnú reformu bezpečnostného sektora, aby sme e, držali stávajúcu moc v hraniciach bez toho, aby sa tam vraždilo. Preto hovorím veľmi jasne a jednoznačne, nerobiť nič alebo robiť len veľmi málo môže spôsobiť skutočne obrovskú škodu. My sme demonstrátov v v roku 2011 z arabskej jary nechali e, v štychu a toto sa nesmie znova stať. E, to všetko sú tu ľudia a ľudia majú práv, svoje práva. Ďakujem veľmi pekne. V mene skupiny ID, ID dostáva slovo pán Rivier. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Libanon, Irak, Inan, to je región, ktorý už veľmi dlho E, trpí zásahmi zvonka a zároveň tam e, e, pokračuje vnútorná destabilizácia, ku ktorej prispela aj Amerika. Ako sa máme zachovať Irán? Je to totalitárny režim, ktorý sa nám rúca pred očami. Internet tam bol pozastavený a dochádza tam k násiliu voči národu, ktorý chce nájsť svoju slobodu. V týchto krajinách, aj v Iráne, aj v Iráku, vládne chaos e, snažme sa vyhnúť tým istým chybám aj v Libanone, aby sme parafrázovali Montesquieu a aplikujme jeho, e, jeho filozofiu na tieto národy, ktoré sú monoteistické, hlboko spirituálne. Libanon E, prežíva obdobie, ktoré je skutočnou revolúciou a ľudia požadujú len to, čo im je vlastné. Manifestujú s libanonskými vlajkami a to je prejavom nádeje. My by sme mali tejto krajine pomôcť pri zachovaní konfesionálneho systému, aby rôzne e, náboženské komunity spolužili tak, ako vždy v histórii. E, aby sa mohli brániť proti eh, barbar, barbarstvu, islamskému barbarstvu, ktoré tam na nastolie Daesh. Eh, pomôžme obyvateľstvu, ktoré pomoc potrebuje. Brániť Libanon znamená brániť Európu. Ďakujem. European... Ďakujem pekne. V mene teraz sa skupiny EKR dostáva slovo pani Fotiga na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Existujú stopy iránskych operácií v celom regióne. V každom konflikte, v každej vojne. No a táto prítomnosť je zničujúca pre stabilitu a mier. Však tie najhoršie, to najhoršie eh, si ušetrili pre vlastných obyvateľov, ktoré multietni, populácia je multietnická, rôznorodá, ale koná zjednotenie proti režimu Muláhov a nedávna počas ostatných dvoch rokov nedávne protesty. A tie najnovšie sú obrovské vo všetkých 31 provinciách a, a vo väčšine iránskych miest. Internet bol zrušený a skutočne režim barbarský postupu proti svojim vlastným obyvateľom. Viac ako 300 ľudí už prišlo o život za posledných 11 dní. Viac ako 10 tisíc bolo zatknutých a nás musí znepokojovať ich osud a to, kde sú držaní. Tak ako sa stratilo stáva veľmi často s politickými väzňami. Ich osud sú eh, tá súdnych zločinov. Svetlo možných eh, zločinov proti ľudskosti nás medzinárodné právo zavezuje konak, konať eh, namiesto toho, aby sme stvár, smieli do tváre mulahom. Ďakujeme pekne. A v mene skupiny QNGL e dostáva slovo pani Ernst na 1,5 minúty. Čo sa za posledné týždne udialo na Blízkom východe, to je skutočná tragédia. V Iráne boli tisícky ľudí, eh, ktoré vyšli na ulice, na, do ulic eh, v kvôli tomu, čo sa tam dialo. Bolo to ich právo. Napriek e, chýbajúcej e, slobode prejavu a komunikácie e, zobrali všetku svoju odvahu a toto sa deje u mnohých ľudí, takto sa to dialo u mnohých ľudí. Nie, do demonstrantov netreba strieľať, nemôžeme to vydávať za kolaterálne škody, ale preto tu stojím a skláňam svoju hlavu a pred nami, pred našou, politickou skup- naša politická skupina tiež pred skláňam svojou hlavou pred eh, zabitými demonstrantami, pred ich ženami, deťmi a rodičmi a, a iránska delegácia, ktorých, a, e, ktorú vediem. Ja vás vyzývam, aby ste te napísali list a, e, svojim kolegom do Iránu, iránskemu parlamentu, pretože si nemyslím, že by mala reagovať len komisia, ale aj Európsky parlament. My to od vás očakávame. A zároveň musím otvorene povedať, že sa cítim zahambená, že my ako Európčania, Európania sme neurobili nič e, takého, ktoré, čo by pôsobilo proti tejto, tomuto násiliu. Ehm, my eh, samozrejme musíme, eh, musíme eh, rešpektovať nádeje Irano, Irančanov a Irančaniek. Myslím si, že takáto situácia je súčasťou problému a musíme skončiť s touto polovičnou politikou a snahou. Ďakujem. Pán Castaldo, 1,5 minúty, nech sa páči. Chcem vám pripomenúť, aby ste, prosím, dodržiavali rečnícky čas, ale vy ako podpredseda to určite urobíte. Ďakujem, pán kolega, vážené kolegyne a kolegovia. Situácia na Blízkom východe je veľmi komplikovaná a musíme eh, sa aj venovať štrukturovanie. Eh, takáto rozsiahla kríza Eh, nám to ukazuje, ale je potrebné, aby sme o situácii v jednotlivých krajinách diskutovali osobitne. Mne ide o krajinu, o malú krajinu, ktorá má ale veľký strategický význam. Je to Libanon Berún. Eh, je postavený pred eh, bezkapitálnu krízu, tak hospodárske, ako aj politické. Majú 150-percentné zadlženie je tam vysoká inflácia a všetko toto vedie hospodárstvo do kolapsu. Sú to však, sú tu určité požiadavky, ktoré však nie je možné splniť nie na základe súčasnej politickej situácie. Pán prezident Davir má okrem toho problémy zostaviť vládu. My však vieme, ak aká dôležitá je táto krajina pre uh, geografickú politiku. My vieme, aké dôležitá tam práve v tejto krajine je stabilizácia. Je potrebné, aby, tam, aby táto krajina mala a vládu, ktorá um, bude bojovať s korupciou, ktorá bude uh, realizovať demokratické a hospodárske opatrenia. Ale Libanon sa nevie sám dostať z tejto krízy von. Momentálne existuje okolo 1,5 milióna uh, sírskych utečencov v tejto krajine. Tu je potrebné, aby táto krajina dostala oveľa väčšiu podporu Európskej únie, ako sa tomu uh, udialo doteraz. Ja chcem požiadať novú komisiu, aby mhm. túto núdzovú situáciu riešila vyjadrila energicky, pretože pokiaľ sa tá situácia zhorší, bude to mať dramatické dopady na nás všetkých. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Kim Populus. Ďakujem. E, tí, ktorí sú tu prítomní v, tom, v tejto sále, e, povedali e, vlastne a z ich slov vyplýva, že prikladáme veľký význam ľudským právam a my musíme veriť aj v demokraciu, aj v ľudské práva na medzinárodnej scéne, ale je pravdou, že sme príliš idealistickí. My by sme si želali, aby aby naši partneri na strednom a blízkom východe zdieľali naše hodnoty, pokiaľ ide o ženy, mladých ľudí, handicapovaných, postihnutých, opozícií proti minoritným náboženstvám. Ale e, Švedsko a Grécko to nie je Sýria. My máme, my sme poznali, my sme zažili revolúcie, ktoré konečne priniesli režimy ešte horšie ako tie predchádzajúce, takže je potrebné e, trošku e, zameniť náš idealizmus za realizmus. Musíme dávať veľký pozor na nestabilitu, ktorá sa vyvíja na Strednom východe a ktorá by mohla e, e, mohla vyhovovať niektorým režimom. Egypt a Izrael e, sú stabilnými, solidnými partnermi Európskej únie v tomto regióne a my vieme, že, že sú perspektívy zlepšenia vzťahov s Irakom. Nazdávam sa, že keď neprispejeme na rekonštrukciu Iraku, tak to oľutujeme. Milión Iračanov potrebuje humanitárnu pomoc a títo ľudia sú potenciálnymi utečencami. Oni ešte nie sú na európskom území, ale určite niektorí z vás chápu e, matku alebo otca, ktorí urobia všetko preto, aby zachránili svoje dieťa a to potom povedie naozaj k veľmi veľkému vykoreňovaniu a veľkému sťahovaniu. Určite máme všetky dôvody na to, aby sme pomohli týmto ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Ide tu o to, aby sme pomohli týmto ľuďom na mieste ešte predtým, ako sa vydajú niekde inde. a problém nebude v Iraku vyriešený, kým sa situácia v krajine nestabilizuje a preto musíme prispieť ku stabilizácii tejto krajiny, aby sme e, mohli zabrániť oveľa vážnejším problémom. Irán musíme rešpektovať svoje záväzky a uzavreté dohody. Libanon je, e, je zrelou demokraciou a my chápeme, že budúce vlády môžu ísť reformným smerom. To bude závisieť od výsledkov volieb a teraz je dôležité, aby sa krajina vnútorne stabilizovala za rešpektovania práva. Obchod a ekonomika to sú karty, ktoré, s ktorými musíme hrať. Teraz pani Arena, 1,5 minúty. Ďakujem. Ďakujem pani Mogherini. Ja 100 až na 200% s vami súhlasím, nemôžem inak vyhlásenie, pokiaľ ide o vyhlásenie o Strednom východe. E, Stredný východ istý čas je už v ohni e, a príčiny a prejavy sú tie isté. Sociálne požiadavky a správne riadenie. A povedali to už aj moji predrečníci ako pani Newman. Všade vidíme vlády, ktoré reagujú na požiadavky občanov. To sú ale mnohé z tých vlád odpovedajú na požiadavky občanov represiami a násilím. A tu musí zasiahnuť európska politika. Má svoju úlohu v zahraničnej politike v smere rešpektovania zákonov a multilateralizmu. Európska únia by mala na rozdiel od Trumpovej administratívy prispieť k deeskalácii a uvoľneniu násilia a to všetko za rešpektovania ľudských práv. E, stabilizácia Stredného východu prechádza cez ľudské práva prostredníctvom dialógu a podpory a ochrany obyvateľstva. Len takto dosiahneme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Grošil, na jednu minútu. Vážení e, kolegyne, kolegovia, Blízky východ. E, teraz tvoria eh, vojny a nepokoje. Okrem sírskej tragédie sa to týka Jemenu, eh, Jemenu Libanonu, Iraku. Nuž eh, kľúčom k riešeniu nových problémov v rukách Iránu, ktorý <clears throat> musí spolupracovať s regiónom Nuša. Tieto krajiny sa stali, dostali do vplyvu šítskeho polmesiaca, no a treba hľadať dohodu a využíva, využíva situáciu v regióne ako tlak na medzinárodné spoločenstvo. No a nejaká kríza, na ktorú Európska únia nemá, nemá reakcie. Nuša, veľká nestabilita regiónu ohrozuje tiež bezpečnosť Európskej únie a preto nového vysokého predstaviteľa pre e, zahraničnú politiku vyzývam, aby sa venoval stabilizácii regiónu, ktorá sa odrazí aj na znížení počtu utečencov na eh, hraniciach Európskej únie. Ďakujem pekne. Pán sú na dve minúty. Ďakujem, pani Mogherini. Už niekoľko mesiacov prebiehajú sociálne protesty vo viacerých krajinách Stredného východu. Libanon, Irak a Irán majú niektoré spoločné aspekty. Eh, nezamestnanosť, korupcia, protivládne protesty v týchto krajinách boli tvrdo potlačené a spôsobili smrť viac ako 300 obyvateľov v Iraku. Totálne blokovanie internetu v Iráne neumožnilo potvrdiť mŕtvych, tak ako to uvádajú mimovládne organizácie. My nemôžeme na toto pozerať e, so zatvorenými očami. Musíme vyzvať iránske orgány, aby rešpektovali právo na zhromažďovanie a vyjadrovanie vrátane zrušenia blokády internetu. Nárast cien benzínu v Iráne plus dopad e, ekonomických sankcií e, zo strany e, americkej administratívy má devastačný účinok na ekonomiku aj obyvateľov Iránu a bol to tvrdý úder aj jadrovej dohode. Ekonomické sankcie voči Iránu E, spôsobujú utrpenie, každodenné utrpenie veľkej časti obyvateľstva. Iránsky režim samozrejme je zodpovedný za rešpektovanie ľudských práv voči svojmu obyvateľstvu a my vieme, že to vás znepokoje a my v parlamente si to musíme neustále všímať. E, Irak, jeho Lídry musia počúvať svoj národ a spustiť ekonomické reformy a zlepšiť životné podmienky a blahobyt občanov, skoncovať s korupciou a my ako Európska únia musíme k tejto zóne pristupovať regionálne, aby sme ich pochopili, aby sme ich mohli e, podporovať a pomáhať im pri riešení hlbokých príčin e, neduhov, ktoré teraz trápia túto krajinu. A ďakujem, to je všetko. Mrs. Ďakujem pekne pani Lizy na 1,5 minúty. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, dovolte mi, aby som vám pripomenula piatich eh, talianských eh, vojakov, eh, ktorí boli zranení, či boli v, v deň vlastne, kedy si pripomíname Masakre v Syrii. Eh, od roku 2005 boli pre všetkým v všetkých oblastiach. Eh, problémy to boli osoby, ktoré, eh, požadovali pra, ktoré požadujú prácu a demonstrovali proti korupcii. Takisto kurdskom, na kurdskom severe sa sú demonstrácie, ktoré a sú to oblasti, ktoré sú dotknuté anektovaním islamského štátu. Mm, nesmieme sa, k tomu, nesmieme sa tomu prizerať. Jedno z opatrení, ktoré by sme urobili v tuneli v Bagdade pod Tahrským námestím, tam sa nachádza tam sa nachádza e, tvár Ježiša s e, trňovou korunou. E, aj Eh, kresťania, ktorých je okolo eh, d, v roku, pred niekoľkými rokmi eh, to bolo 1,3 milióna, teraz ich je niekoľko 100 tisíc. Takže demonstrácie, ktoré predstavujú mierový, mierový protest, tieto treba podporovať aj Trump financuje šitské organizácie, organizácie. Je potrebné, aby sme tento región nedelili medzi šitmi a sumitmi, ale aby sme podporili celý, e, celý národ v Iraku. Pán Vámos, minúta. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka Mogheriniová, e, namiesto toho, aby sme sa Mm, skláňali pred mulahmi a snažili sa držiavanie e, dohody, mm, ktorá posilňuje len režim, tak mali by sme zdvihnúť, e, mali by sme sa sústrediť na obyvateľov, zahodiť hijab a povedať, že uznám, že toto je režim, ktorý sa viac zaujíma o teroristov ako o svojich vlastných e, občanov. Nemôžu, netolerujú nesúhlas a slobodu myslenia ktorý naredí, hm, naredí vojakom, aby strelali do svojich občanov. My v našich srdciach, my Európania, sme s ostatočnými obyvateľmi Iránu, ktorí žiada uh, uh, slobodu. My nechceme islamistickú republiku. Ďakujem pekne. Mrs. Pani Villanueva Ruiz, na jednu minútu. No solo nie iba Latinská Amerika prežíva sociálne a politické zemetrasenia, ale Irak, Libanon, Irán, Egypt, Sudán, Alžírsko prechádzajú hlbokými krízami a teraz tam pre, a prebieha skutočne boj o zmocenie sa z prírodných zdrojov tejto oblasti. Už celé roky Ehm, a pokiaľ ide o občanské nepokoje, tak tam vždy ehm, sa nastolujú represie a Spojené štáty zasahujú do Iraku, Sýrie, Jemenu. Ehm, nezabúdajme na západnú Saharu a Kurdov. Všetky tieto krízy trpeli intervencie zo strany Európy a teraz sú opustení. Pani Mogherini, budeme, pomôžeme Strednému východu, alebo ich necháme trpieť, aby trpeli dôsledkami týchto katastrof. Európa e, by mala byť nezávislým aktérom a mala by e, skutočne stavať na e, rovnoprávnosti všetkých aktérov. Musíme si uvedomiť našu zodpovednosť za túto oblasť aj za budúcnosť a osud nášho kontinentu. Ďakujem. Pán Belami na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pani Mogherini. Povedali ste, že tento región, o ktorom dnes večer hovoríme, e, prežíva veľké napätie a v tejto situácii Európania musia mať e, tri veľké ciele. Poprvé, pomôcť týmto krajinám pri hľadaní demokracie, e, v ich vôli hľadať pevnejší právny štát. Myslím tu predovšetkým na našich libanonských priateľov, ktorí musia E, dostať našu podporu v tomto prechode. Druhý cieľ je garantovať našu historickú úlohu, ochranu menšín a myslím tým najmä na kresťanské menšiny, e, ktoré musíme chrániť v tomto regióne, ale takisto aj jezidov a všetkých, ktorí môžu byť postihnutí násilím, garantovať mier, rešpektovanie práva pre, pre všetky ľudské bytosti, nie je ich náboženstvo akékoľvek. To by mala byť priorita našej zahraničnej politiky. Po tretie, bdieť nad tým, ako to povedali kolegovia predo mnou. E, táto situácia e, je e, nielen táto, tá, tá, táto situácia je istým spôsobom dôsledkom nášho najväčšieho nepriateľa islamizmu. Radikálny ismál, islám sa môže zmocniť tohto územia a my by sme sa mali tým znepokojovať. Musíme byť bdelí. 13 francúzskych vojakov zahynulo predvčerom v Mali na Sahare E, pri v boji proti tomuto islamskému nepriateľovi. My sme boli skutočne dojatí vašou podporou, ktorú ste prijavili Francúzsku v jej bôli, ale dnes musíme byť konkrétnejší. Naša krajina nemôže bojovať sama. Musíme spojiť svoje sily, vojenské sily a e, musíme mať silnú dikromáciu, ale to dokážeme len vtedy, keď spojíme naše kolektívne prostriedky napríklad do spoločnej obrany a E, väčšou angažovanosťou v tejto oblasti. My musíme e, začať rozvíjať svoju strategickú nezávislosť, pretože to bude v budúcnosti potrebné. Ďakujem. Pán Benifej na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem e, pekne, pán predseda. My tu hovoríme o rôznych krajinách, ktoré však majú E, spoločný protest, spoločné protestné hnutie sú to tisíce ľudí, ktorí chcú žiť vo, ktorí chcú sociálne, e, sociálne zábezpeky, chcú mať prácu a chcú žiť e, riadnym životom. Sú to síce vzdialené protesty, ale Arabs, vieme, že arabská jar bola um, veľmi závažná, ale politická a sociálna situácia v Libanone súvisí s Európou. To si musíme uvedomiť. E, existuje viac než milión e, sírskych utečencov, to je viac než tretina obyvateľov tejto krajiny. Toto vlastne vedie občanov k zlomu, určitému zlomu. Európa, Európa sa nesmie prizerať, musí ich, musíme ich viac podporovať aj je to aj požiadavka libanonských občanov. Existuje množstvo prípadov, kedy utečenci boli vydaní sírskej armáde. Tu je potrebné okamžite konať a Amnesty, Amnesty tam bola, eh, tam vlastne pôsobila v rámci operácie eh, Holubica. Je potrebné eh, zabezpečiť, aby sa títo ľudia nevydávali naspäť. Takisto situácia kurského obyvateľstva je potrebné, aby sa nespochybňovala regionálna autonómia. Mali sme tu tragické strachu smrť talianských vojakov 10. novembra a e, za toto prevzal zodpovednosť Daesh. My e, chceme podporiť Spojené štáty americká, americké, ktoré v, hovor, e, kde, kde podpora irackého Kurdistanu je veľmi e, pochybná. Musím, chcem sa poďakovať ešte raz pani vysokej predstaviteľke Mogherini za doterajšiu prácu. Ďakujem na pani Al-Sahlány na minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcela povedať, že táto inštitúcia pod touto strechou už sme sa dvakrát snažili prijať uznesenie o Iraku, bohužiaľ nepodarilo sa nám to a ja by som chcel požiadať politické strany a politické skupiny, prečo blokujete uznesenie o Iraku, treba prejsť od slov k činom. Pani vysoká predstaviteľka, pani Mogherini, máme historickú voľbu. Buď budeme na strane irackých obyvateľov alebo na strane vlády. Všetci vieme, že vlády sa striedajú, ale občania <clears throat> Irač, Iraku to budú vždy. No aké sú konkrétne opatrenia, ktoré vy príjmete na to, aby sme pomohli občanom Iraku, aby sme umožnili dialog, tak aby tí, ktorí žiadajú na námestí krajinu, aby ich hlas bol vypočutý. Ja by som, ja by som rada chcela poďakovať veľvyslancovi EÚ v Iraku za jeho silné pozície, ale my musíme zmeniť tieto pozície na konkrétne kroky. Európska únia stratila svoju kredibilitu a teraz niekto iný musí sa ujať tejto zodpovednosti. No a jediný, kto má túto dôveryhodnosť je EÚ, jediná únia demokracií vo svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Zimniok, na 1,5 minúty. Kolegen. Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som vás upozornil na bezpečnostný problém, ktorý e, neplatí len pre Blízky východ, ale aj pre, Európa, pre Európu. E, to sú e, bojovníci, je to okolo 4000 tisíc občanov z Európy, ktorí sa predtým pripojili k IS a my, Európania, ešte stále sme nevyvinuli žiadnu koherentnú stratégiu, ako by sme mali zaobchádzať s týmito teroristami a a mali a museli. Je to vlastne politický bankrot, pretože e, turecký Hamas v Severnej Sýrii e, nám predstavil, že je tu neznáme číslo teroristov, ktorí utiekli a to je obrovský bezpečnostný problém, ktorý, na, na, e, ktorý, pre ktorý sme postavení títo vlastne e, zhoršujú e, situáciu, pretože je to e, ľudský odpad, ktorý vraždil a mrzačil ľudí. Súdne konania v Európe viedli väčšinou k nízkym, nízkym trestom alebo ich oslobodeniu aj nespočetné i nespočetné obete tohto režimu však svedčia o tom, že tí teroristi musia byť Eh, značne potrestaní. Um, ehm, Európsky tribunál, Európsky teroristi, yes, teroristi, teroristi yes, sú naši nepriatelia, musia sa zodpovedať za svoje neopísateľné činy a len takto môžeme zabezpečiť eh, spravodlivosť pre obete. My všetci, ktorí sme zodpovední za bezpečnosť našich občanov, musíme tejto zodpovednosti aj dostať. Ďakujem pani Kempa na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Milá pani komisárka, dovolte mi poďakovať sa vám za to, čo, sa vá, čo ste doteraz vykonala, za všetky opatrenia, ktoré ste zrealizovala za pomoc v Syrii, za bezprostredné opatrenia na zastabilizovať, za smerujúce k stabilizácii e, situácie v Syrii, ale myslím si, že je potrebné, aby sme mali konsolidovaný plán e, činnosti, je potrebné, aby, sa, e, aby to išlo po diplomatickej línii. Je to finančný plán, ktorý by mal, mal pomôcť nielen v Jordáne, ale pre všetkým v Iraku pretože v Iraku sa sú mnohé krajiny, ktoré E, sa snažia pomáhať. Napríklad Maďari vybudovali e, a investovali okolo 8 miliónov dolárov. E, myslím si, že sú ďalšie oblasti Pašika, Paltera, Patnaja, kde je potrebné investovať tak, aby sa ľudia vrátili naspäť do svojich miest. Myslím si, že stabilizácia by mala potom postúpiť a musíme pre všetky myslieť tiež na to, aby sa tie jednotlivé konkrétne uh, projekty uh, aby sa tie konkrétne projekty preukázali ako úspešné. Ďakujem. Pán Ruiz de Vesena, na minútu. Ďakujem, pán predseda. Drahí kolegovia, vážená pani podpredsednička, vysoká predstaviteľka, ďakujem vám za vašu prácu, ako aj za vaše vyhlásenie, ktoré ja plne podporujem, keď sa pozrieme, že čo sa deje v arabskom islamskom svete. Vidíme situáciu v Alžírsku, Libanone, Iraku, Iráne. Tak by sme si mohli pomyslieť, že sa nachádzame e, v akomsi období druhej arabskej jary. Protesty proti re, režimu v Iráne, v, v Libanone, Iraku sa dožadujú pádu vlády a v Iráne sa dožadujú opatrení, zrušenia nepriateľných opatrení pre obyvateľov. Je pravdou, čo ste povedali, pani predstaviteľka Európsky parlament sa musí zaujať stanovisko k týmto udalostiam prostredníctvom uznesenia a váš následník musí skutočne veľmi citlivo E, sa postaviť k situácii v týchto trých krajinách a musíme si stanoviť strategický prístup k celej situácii. Ďakujem. Mr. Ďakujem pekne, pán Kiučiuk, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes sa, sa sústredíme na Blízky východ, ale v podstate nikdy sme neprestali na tento región myslieť. Bohužiaľ, je to e, stále trpí chudobou, utrpením, náboženskými konfliktami bez jasného smerovania pre rozvoj a nádej pre milióny občanov e, rozšírenie terorizmu a extrémizmu e, viedlo e, tisícom nevinných obetí, obetí každodenné demonstrácie násilnosti v Iraku, Iráne, Libanone a mm, odmietanie politikov aj realitu a dať ľuďom nádej do budúcnosti. Toto nie sú scény z filmov, ale bolavá realita jeden iracký, jeden iracký denník sa spýtal, keď nás zabijete všetkých, eh, komu budete vládnuť. Európa nemôže ostať ticho. Ja vyzývam orgány eh, krajín, aby zastavili násilnosti proti mierovým protestantom a okamžite otvorili dvere dialogu. Poslanci musia konať eh, s ohľadom na verejný záujem tak aby eh, začali robiť inú politiku, obnovili nádej a hm, priniesli svetlejšie budúč- budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Mariani, na jednu minútu. Merci, madame la reprezent... Ďakujem, pani vysoká predstaviteľka. Musíme počúvať aha, a pochopiť libanonský ľud a jeho požiadavky. Musíme byť pozorní k tomu, aby vývoj v Lizabone zachoval náboženskú rôznorodosť a najmä e, v kresťanské spoločenstvo, ktoré, ako viete, je v tejto oblasti mimoriadne ohrozené. My ako európsky e, poslanci si musíme položiť otázku, čo sa stalo s miliónmi, ktoré sme vyplatili ako pomoc tejto krajine. E, chcem spomenúť list jedného poslanca z Libanonu z oblasti Tripolisu, ktorý povedal, že Európska únia financovala e, čistiacu stanicu, ktorá nikdy nefungovala a prečo darcovia nekontrolujú, na čo sa používajú peniaze, prečo tieto peniaze nikdy ne, nedostali tí, ktorým boli určené. Takže ja si myslím, že e, a my by sme mohli urobiť službu Libanončanom tak, že peniaze, ktoré poskytujeme tejto krajine, aby sme jej pomohli, aby sa dostali k ľuďom a aby sa nestrácali v korupcii. Ďakujem. Zahradil, one minute. Pán Zahradil jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne. V predchádzajúcich, eh, predchádzajúcej rozprave som povedal, že Izrael je hlavným regionálnym strategickým partnerom. No a teraz musím povedať, že Irán je eh, našim hlavným strategickým rivalom. No a my už dlhé roky sledujeme eh, nekonečné pokusy Iránu o regionálnu hegemóniu žili vplyv cez Irak, Sýriu, samozrejme Libanon, oslabujú neustále ich vnútornú koherentnosť a je na čase zastaviť to, je na čase zmeniť našu politiku voči Iránu, je čas podporiť exilovú opozíciu, ak chceme pokračovať a presadzovať naše vlastné záujmy v regióne, tak sme povinni to urobiť a myslím, že kľúčom je skrotiť Irán v stabilite v regióne. Ďakujem pekne. Pani Guteland je ďalšia, nech sa páči. Pani vysoká predstaviteľka, vážený pán predsedajúci, máme tu svedectvá z medzinárodných organizácií, že sa nasadzuje násilie voči tým, ktorí protestujú voči neprávostiam v krajine došlo k mnohým úmrtiam, taktiež zatknutiam. Je to nepripustné. Nepripustné, aby ľudia, ktorí demonstrujú pokojne na uliciach, presadzujú svoje právo na občianske slobody, sú e, vraždení a taktiež zatýkaní a že sa voči nim zasahuje brutálne. Zároveň sa odpojil internet v krajine, to obmedzuje veľmi zásadne práva. Tiež je to porušením ľudských práv a tiež je to okrem toho veľmi nesympatické gesto Zároveň sa rozmnožujú tweety, je obmedzený prístup k tým úplne najzákladnejším veciam, je okamžite potrebné obnoviť e, internetové pripojenie. Kolegovia odsudzujú to, čo sa deje v Iráne. Ja sa k ním chcem pripojiť. Je potrebné, aby Európska únia zasiahla veľmi rázne. Chcem sa vám poďakovať, pani Mogherini, za vašu dôležitú prácu. Pozorne som ju sledovala. Myslím, že máte vynikajúce výsledky za sebou. Dúfam, že teraz sa čo najskôr zasiahne proti uh, takémuto dianiu v Iráne. Ďakujem. Mr. Horwood, one minute. Thank you. As vice chair of this parliament's Iran delegation, I'm going to focus on that. Ako prvý predseda delegácie do Iránu sa práve idem sústrediť na akčný plán a aj na sankcie, ktoré uvalili Spojené štáty a aj na situáciu, ktorú eh, vlastne eh, vyvoláva do značnej miery aj iránsky režim. Momentálne prebiehajúce protesty civilného obyvateľstva sú mohutné a my musíme bez, bez výhrad odsúdiť eh, stovky, teda odsúdiť tie činy, ktoré boli uplatňované veľmi tvrdým spôsobom voči občanom, voči protestujúcim. Chcel by som na záver povedať, že Ďakujem pani Mogherini za veľmi trpezlivú prítomnosť v tomto parlamente a verím, že jej následca, následovník pardon, bude konať v podobnom duchu ako aj ona. Slovo má pani Sardone na minútu. Násilné protesty v uliciach za posledné týždne otriasali Iránom. A čo urobila Európska únia? Nič. Vysoká predstaviteľka Európskej únie, tu prítomná, pani Magarini, čo ste urobili? Vôbec nič. Ťažko je ospravedlňovať Irán za veci, ktoré sú neospravedlniteľné. Pod zástierkou boja proti terorizmu sa zasahuje proti občanom. V roku 2019 obesili 90 žien. A Európa namiesto toho, aby sa snažila presadzovať modernosť a slobodu, sa viac sústreďuje na podnikanie a na ropu. Takže pýtam sa, Naozaj chcú občania koniec Islamskej republiky? Ak áno, kedy si to všimne aj Európa? Kedy sa dočkáme teda slobody a demokracie v tej krajine? Slovo má pán López, minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. Dnes sme tu, aby sme hovorili o e, Strednom východe a aj o Libanone, Iraku, o Iráne a o tých protestoch, ktoré tam prebiehajú. Radi by sme počuli niektoré vysvetlenia z vašej strany, ktoré sa týkajú tej situácie. A vieme, že sa hovorí aj o aspektoch eh, hospodárskeho pokroku a rozmachu v týchto krajinách, ale žiaľ, eh, situácia je úplne opačná, dochádza k polarizácii v rámci regiónu a navyše tie krajiny, ktoré bývali dosť multietnické, zažívajú práve vnútornú polarizáciu a zvyšovanie napätia. Medzinárodné spoločenstvo práve trvá na dodržiavaní niektorých tých zásadných vecí, ktoré už boli aj dohodnuté. Napríklad tá jadrová dohoda s Iránom, aby sa od nej neustupovalo. A jednak vieme, že sú tam aj stovky zatnutých a mŕtvych, a pokiaľ ide o Libanon, tam je situácia tiež veľmi vážna. Ďakujem pekne. Slovo má pani Maria Rodriguez Ramos. Minúta, nech sa páči. Poprosíme mikrofón. Poprosíme mikrofón. Rečnička nemá zapnutý mikrofón. Rečnička sa ospravedlňuje. Začnem znova, hovorí rečnička. No, ďakujem vám veľmi pekne, pani Mogherini, za vašu prácu, ktorú ste odvedli e, v uplynulých rokoch. Protesty, ktoré vidíme v danom regióne, sú protestami občanov za viac slobody, za viac e, sociálnych slobôd a spravodlivosti. A vieme, že tie protesty boli potlačené ozaj veľmi razantnou silou, dokonca sa používali aj strelné zbranie. A vôbec spôsob riešenia situácie e, poukazuje na to, že tam desiatky, stovky mŕtvych a asi 4 tisíc zranených, 10 tisíc zatknutých ľudí. Naozaj, Irán dokonca e, zrealizoval aj vypnutie internetu, takže dochádza aj k úplnému obmedzeniu e, prúdenia informácií. A v podstate sa poukazuje na e, opozičné sily, že tie sú tými, kto vyvolal práve túto vážnu situáciu. Preto by bolo potrebné obratiť sa na iránske orgány, aby ukončili tento tvrdý zásah a aby sa venovali demokratickému dialogu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Patrik Berg. Minúta. Pani predsedajúca, vysoká eh, predstaviteľka, obmedzím sa na situáciu v Libanone. Všetci sme boli svedkami toho, ako sa aktuálna kríza odstúpením libanonskej eh, vlády z oči v oči verejným protestom a neschopnosti vytvoriť novú vládu, ako sa to celé vyvialo, za tým stojí Hezbollah jedna z organizácií ohodnotená ako teroristická a za ním je ako donor iránska vláda. Libanon už dlho, dlho trpí e, zásahmi zvonku e, konkurujúcich si e, zájmových skupín. Hizbolách e, tu funguje ako e, zásobca Iránu a destabilizuje svojim terorom už aj tak zraniteľné inštitúcie v Libanone. Hizbolách a hnutie Amal Eh, napadajú eh, demonstrantov v Bejrúte, ktorí protestujú proti vláde a snažia sa zabezpečiť, aby zostal zachovaný vplyv Iránu. Izrael vyhlásil, že ďalšie územie Hezbollahu na svoje územie, eh, útoky Hezbollahu na svoje územie nebude tolerovať. Musí byť v našom záujme, aby k tomu nedochádzalo. Nemôžeme dopustiť, že Libanon opäť sa stane bitevným poľom. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujem, pán poslanec Andreas Šíder na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani vysoká e, predstaviteľka. Na úvod chcem e, poďakovať obzvlášť vám za mnohé iniciatívy a úspešnú prácu, najmä čo sa týka snahy dosiahnuť dohodu s Iránom, ale za posledné dni sme videli z Iránu otrasné obrazy, demonstrácie, nepokoje, pretože hospodárska, sociálna a politicky demokratická situácia je pre obyvateľstvo neznesiteľná. Frontálna reakcia iránskeho režimu, stovky mŕtvych, tisícky zatknutých, to ukazuje, ako neľudský koná tento režim. Iránska vláda musí rešpektovať ľudské práva, slobodu prejavu, e, slobodu myslenia, slobodu zhromažďovania, demonstrovania a slobodný internet avšak je potrebná aj deeskalácia a je potrebné vrátiť sa za rokovací stôl. Kríza sa musí zmierniť, nesmie sa prilievať ďalší e, olej do ohňa, ako to robí americký prezident. Ďakujem, pán poslanec. Teraz pani poslankyňa Jončeva. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcela by som vyjadriť obavu, eh, pokiaľ ide o pretrvávajúce napätie v